So thank you. Those live in the room, please, if you may. Ďakujem veľmi pekne. Tí, ktorí opúšťajú miestnosť, poprosím ich, aby opustili miestnosť potichu a ďakujem za spoluprácu a týmto sa vlastne my dostaneme k druhému kolu bez nejakého omeškania alebo straty času. Teraz budeme hovoriť o Európskej únii a readmisnej politike, ktorú vlastne v tejto oblasti aplikuje Európska únia. Takže poprosím vás o pozornosť. Chcel by som uviesť túto časť. Budeme tu hovoriť o tých v tomto druhom kole, kde máme aj podvýbor pre ľudské práva. Je predsedničkou tohto podvýboru práve pani Rockwiller ako aj výbor LIBE, pokiaľ ide miestnú politiku, je to kľúčový prvok azylovej politiky Európskej únie ako celku. A my sme tu na to, aby sme posilnili túto politiku azylovú a readmisnú. A v tomto kontexte nesmieme zabúdať na to, že rozvoj v tejto oblasti na úrovni Európskej únie sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak budeme mať vyvážený prístup o, o politike migrácie. Európska únia a jej readmisná politika je ukotvená v celkovej politike zahraničných vzťahov Európskej únie a dohody o readmisii sú kľúčovou súčasťou spolupráce Európskej s tretimi krajinami, keď hovoríme o manažmente azylu a migrácie, to sa týka Európskej komisie, ale od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy takto zaangažúva do tohto procesu aj Európsky parlament. Takže nezabúdajme na to, že Európsky parlament má teraz už právomoc na to, aby sa vyjadril alebo odsúhlasil readmisné dohody článok 218, pokiaľ ide o fungovanie Európskej únie, zabezpečil, že my sme tí, ktorí dajú finálne slovo, posledné slovo, pokiaľ ide o podpis takejto dohody v rámci migračnej politiky. Ešte v roku 2010, počas rokovaní o tej prvej radmisnej dohode, tak to bola komisia a jej vyhlásenie, ktorá sa bola pridaná k rezolúcii Európskej únie. Vtedy sme sa k tomu vyjadrili, vtedy to bolo formou anexu, kde sa uvádzalo, že Európsky parlament by mal byť pravidelne informovaný, pokiaľ ide o závery readmisných dohôd. A v tomto rámci Európska komisia na viacerých úrovniach bude participovať na stretnutiach výboru LIBE, avšak na to, aby sme posilnili uplatňovanie právomoci Európskeho parlamentu v tejto oblasti, pokiaľ ide o odsúhlasenie alebo zamietnutie takýchto dohôd. Celý tento proces spolupráce má byť ukotvený v praktickej podobe. V tomto kontexte a my sme presvedčení o tom, že Európsky parlament poskytne patričnú kontrolu a bez pochyby to bude mať e, blahodárny vplyv aj na zlepšenie obsahu readmisnej politiky ako takej a z toho dôvodu by sme mali hovoriť teraz ďalšiu hodinu o tom, ako môžeme čo možno najefektívnejšie prispieť my v tom zmysle, že by sme zabezpečili tú pridanú hodnotu za Európsky parlament, pokiaľ ide o znovu rozbehnutie radmisnej politiky ako kľúčový prvok do ktorého vyústi štokholmský program v najbližších 5 rokoch. Takže v rámci tejto diskusii si vypočujeme viacerých rečníkov, ako som už povedal. Ako prvý dostane slovo pán Jean-Pierre Casarino, ktorý je riaditeľom platformy pre migráciu na univerzite vo Florencii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne.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 dopad na rešpektovanie ľudských práv. Čiže hovoríme o systéme, to je podľa mňa relevantné a adekvátne. V prvom rade, aby sme nadniesli množstvo dohôd, ktoré uzatvorili jednak členské štáty EÚ a nakoniec aj Európska únia. Samozrejme, 10 minút nestačí na uvedenie všetkých faktér, faktorov, ktoré konsolidovali tento systém, kde sú štáty ako aktéry. Ja sa budem sústrediť na uh, dôsledky pri rešpektovaní základných práv. Ako povedal pán Aguilar, eh, Amsterdamská zmluva, keď vstúpila do platnosti, tak EÚ dostala eh, kompetencie v oblasti readmisie. Lisabonská zmluva o 10 rokov neskôr vyjasnila kompetencie, ktoré Únia zdieľa so svojimi členskými štátmi vo veci readmisie. Samozrejme, je tu zdieľaná eh, kompetencia medzi Úniou a jej členskými štátmi, čo by nemalo spôsobovať problémy, ak by sa to riadilo princípom lojálnej spolupráce, čo je princíp jasne uvedený v článku 4 zmluvy o EÚ. Tento princíp eh, implikuje vytvorenie kontrolných mechanizmov, aby sa zabezpečila realizácia cieľov únie a dodržiavanie hodnot na, základ, na ktorých sa Európa zaklada okrem iného rešpekt ľudských práv, rešpekt práv osôb, ktoré sú členmi menšín a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Znamená to tiež existenciu určitého stupňa konvergencie medzi prioritami členských štátov a únie. Je to otázka, ku ktorej sa ešte trošku neskôr vrátim. Čo sa týka kontrolných mechanizmov v prvom Chcel by som vyzvihnúť skutočnosť, že medzinárodné záväzky vo veci rešpektovania ľudských práv a ich konkrétne uplatnenie je v zodpovednosti členských štátov v rámci eh, aplikačných protokolov, ktoré boli bilaterálne uzatvorené medzi týmito krajinami a tretimi krajinami, ktoré majú eh, readmisnú dohodu. Tieto protokoly, keď sú etablované, musia byť oznámené zmiešanému výboru pre readmisiu. Je prirodzené myslieť si, že tento výbor CMR je miestom, kde sa nejako uplatňujú tieto bilaterálne readmisné dohody, avšak jeho funkcia je v zásade v tom, že preberá technické otázky týkajúce sa uplatňovania samotnej dohody. Podľa mňa tento zmiešaný výbor pre readmisiu potrebuje doplňujúci systém, ktorý by zapojil aktérov a e, príjmel ich k informovaní o konkrétnych podmienkach a realitách, ktorý, s ktorými sú konfrontované osoby, ktoré majú byť navrátené do tretej krajiny. O to viac, že sú tu európske dohody e, konkrétne uzavreté aj s tretími krajinami, ktoré nie sú signatári Ženevského dohovoru z roku 1951 o ochrane utenčencov, myslím napríklad na Pakistán. Samozrejme, to má dôsledky na rešpektovanie osôb, ktoré sú vyhostené do Pakistanu, ale aj ktoré tranzitujú na ceste do Afganistanu. Môžeme teda byť aj z tohto znepokojený. EÚ má tiež dohody s, tretinami, s tretimi krajinami, ktoré sú signatárskymi krajinami tohto dohovoru, ale nemajú e, efektívny azylový systém. Napríklad Ukrajina je jeden z takých typických príkladov, nemôžem ich uvieť všetky. No a nedávno bola prijatá správa, e, kde sa hovorilo presne o týchto nebezpečenstvách e, readmisných procesov voči Ukrajine. Takisto boli uzatvorené dohody s tretimi krajinami, ktoré nie sú považované za bezpečné e, tretie krajiny. Napríklad Srbsko, e, potom boli uzatvorené dohody s tretimi krajinami, kde rešpektovanie práv etnických menšín je veľkým problémom, napríklad Kosovo boli uzatvorené dohody s tretinnými krajinami, kde e, teda môžu občania iných tretich krajín byť e, návratené na ich územie a potom do krajiny pôvodu. Zákon ale mm, nesankcionuje nelegálne prekračovanie hraníc, myslím napríklad na prípad Maroka, e, kde, je Euró- kde sa rokuje o Európskej readmisnej dohode. Takže je tu mnoho problémov. A preto e, je potrebný taký nejaký mechanizmus, ktorý by išiel nad rámec len nejakého sledovania operability a flexibility, ktoré momentálne sa stále orientujú na nejaké politické e, možnosti aktérov na národnej európskej úrovni, avšak Charta základných práv Európskej únie, ktorá je v platnosti od e, vstúpenia do platnosti Lisabonskej zmluvy, má rovnakú hodnotu ako zmluvy Čiže mali by sme tu mať väčšiu transparentnosť, štatistickú, kritéria a tak ďalej. Mali by sme parlamentne hodnotiť tieto politiky súvisiace s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A takisto tento systém, o ktorom hovoril, ho, som hovoril, by uh, umožnil možno pris, odôvodniť uplatnenie Európskeho dohovoru o readmisii, e, ktorý by mohol mať za následok porušenie základných práv. O tom práve hovoril pán Aguilar. A samozrejme, pomohlo by to odôvodniť kritériá, ktoré sa používajú na identifikáciu tých tretich krajín, s ktorými e, sa očakáva rokovanie v budúcnosti o európskych readmisných dohodách. Takže ja si uvedomujem, že... Mm, v roku 2002 už nejak boli tieto kritéria stanovené, ale potom nasledovalo veľmi špecifické e, obdobie budovania Európy a dnes po prijatí Lisabonskej zmluvy po tak povediac, zapracovaní charty základných práv do zmluv, si myslím, že je potrebné opätovne definovať tieto kritéria. Takže prejdeme e, k tej druhej otázke, o ktorej som hovoril, to je tá konvergencia priorít, alebo teda kondicio e, sine qua non lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a úniou. V bilaterálnom e, pohľade členské štáty už odjak živa spolupracovali v oblasti readmisie. Ešte predtým, než tu bola komisia, niektoré z nich e, integrovali svoje modulusy spolupráce na bilaterálnej úrovni do e, nejakého spoločného rámca a dnes by sa to dalo klasifikovať ako globálny rámec. No a e, napriek tomu sú tu recipročné že sú tu recipročné povinnosti v, v teórii, môže tu byť veľká nerovnováha v skutočnosti. Viaceré štáty e, napríklad e, tu majú e, zhodnuté, že diplomatické tlaky, neho by boli akékoľvek silné, nemôžu byť dostačujúce na to, aby krajina bola presvedčená k spolupráci v optimálnym spôsobom vo veci readmisie. Potom je tu ohrozené možno nejaké partnerstve, bilaterálne partnerstvo o mnoho širšie. Keď hovorím o takomto e, rozšírenejšom bilaterálnom partnerstve, treba si uvedomiť, že readmisia v bilaterálnom e, meradle integruje priestor e, vnútorných, zahraničných vecí, obchodných vzťahov, kde sa to všetko veľmi úzko prepája. Ak Bilaterálna spolupráca vo veci readmisie je kľúčovým problémom v bilaterálnom meradle. Je význam vždy posudzujú členské štáty spolu s ďalšími strategickými otázkami, ktoré môžu byť ešte životne dôležitejšie. Nechcem teraz hovoriť o týchto aspektoch, môžeme sa k tomu vrátiť v debate, avšak tento bilaterálny operačný rámec je v kontraste s tým, čo Európska únia si vypracovala od vzniku Amsterdamskej zmluvy, pretože sú tu mnohé oblasti e, spolupráce, ktoré sú podmienené tzv. efektívnou spoluprácou vo veci readmisie a táto podmienená podmienenosť je všade prítomná e, v EÚ. Takže je tu taká veľká centrálnosť readmisie v rámci vzťahov EÚ tretej krajiny. Ďalší aspekt, e, ktorý e, je vlastný EÚ, je, že DG pre vnútorné záležitosti by mala vytvoriť, malo vytvoriť takýto rámec pre vzťahy s tretimi krajinami. E, potom ESVČ by mal e, primárnu úlohu v lepšom e, zostávaní globálneho prístupu k migračným e, tokom a e, spolupráca vo veci readmisie je naďalej usmerňovaná nejakou logikou rýchlosti, efektívnosti, flexibility, čo nie je veľmi kompatibilné s dodržiavaním medzinárodných noriem vo veci e, dodržiavania rešpektovania ľudských práv. Posilnenie opatrení na, pri kontrole hraníc a mobility e, zo sebou prináša veľké riziko v niektorých tretich krajinách a síce, že sa svojvoľnosť posilní alebo že e, to bude brané ako nejaké nevyhnutné zlo a e, Môže to mať dopad na medzinárodné e, normy e, týkajúce sa práv migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov. ESVČ by mohla sa zaoberať tiež otázkou remisie a mm, podľa akých politických modalít sa to postupuje. A na e, revanš my viem, že tieto dôsledky readmisných dohôd, e, či už sú európske alebo bilaterálne, sú predmetom v rastúcej pozornosti e, zo strany organizácií a asociácií zaoberajúcich sa obranou a ochranou ľudských práv v medzinárodnom a národnom kontexte. Ako viete, napríklad E, od arabskej e, jary e, sú tu bezprecedentné pokusy vo veci sociálnej justície, rozvoja spravodlivosti, pohybu a ľudskej dôstojnosti. A tieto snahy tiež kladú pred Úniu veľké výzvy v oblasti aj zahraničných vzťahov, čo je podmienené efektívnou spoluprácou, ale ťažko na to môže efektívne zareagovať takáto spolupráca v readmisných záležitostiach. Na záver, e, rok 2014 bude rozhodujúcim rokom, kde sa završí štokholmský program, príjme sa nový viacročný program vo veci slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A chcel by som povedať, bez toho, že by som chcel vyzerať ako príliš veľký idealista, najsolidnejšia a najdôveryhodnejšia pridaná hodnota, ktorú môže Európska únia dať v rámci týchto externých vzťahov s tretimi krajinami a vo veci readmisie je presne v kontrole dodržiavania základných práv. Je jasné, že posilnená úloha Európskeho parlamentu bude v tejto veci kľúčová, aj tak, ako bude e, kľúčová úloha ESVČ. Myslím si, že aj e SVČ má v tejto veci kľúčovú úlohu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán profesor Casarino z Európskeho inštitútu vo Florencii. A teraz dávame slovo pani Marine Šram z Medzinárodnej organizácie pre migráciu. You got the floor. You got the floor, I'm here. Thank you very much. Um, first of all... Predovšetkým a v mene Medzinárodnej organizácie pre migráciu by som vám chcela poďakovať, že ste nás pozvali, aby sme mohli prispieť do tejto rozpravy. Táto organizácia nie je e, zapojená do návratov utečencov do readmisie ako takej, ale podporovali sme tretie krajiny, ktoré uzavreli readmisné dohody s Európskou úniou prostredníctvom budovania kapacít v kontexte readmisie, vrátane tematiky ľudských práv a takisto sme monitorovali situáciu readmitovaných individuí po readmisii. Ale predovšetkým by som sa s vami podelila o všeobecné poznámky, ktoré sa týkajú readmisie a jej súvislosti s ľudskými právami. Spomenul to aj pán Kasarino. Readmisia ako taká je nástroj alebo procedúra, ktorá má uľahčiť e, návrat utečenca a nemá priamy dopad na ľudské práva. Podpis readmisnej dohody vo všeobecnosti by mal brať do úvahy situáciu v krajine, do ktorej sa utečenec alebo osoba, predmetná osoba vracia. A ak je situácia v danej krajine horšia, nemala by sa vykonať readmisia. Ale táto procedúra, tento postup by mal byť efektívny a rýchly a mala by byť, mal by byť tento postup jednoduchý, lenže Nesmie sa zabraňovať e, právam osoby, ktorá sa vracia do príslušnej krajiny. Niektoré krajiny, niektoré tretie krajiny však môžu posúdiť, že situácia osôb, ktoré sa majú vrátiť do príslušnej krajiny, bude v poriadku ešte pred návratom, to posúdia a že už netreba žiadne ďalšie kroky. Ale toto posúdenie by sa malo vykonávať aj po návrate danej osoby, monitorovať. Sú dva možné rozsahy pôsobnosti monitorovania. Jeden rozsah by bol posúdiť, aké, ako efektívna bola redmesia a to by mali posudzovať readmisné výbory, spoločné výbory. A ďalšia vec je, ako sa správajú v krajine k týmto navrátilcom, k týmto readmitovaným osobám, Myslím si, že sa treba zamerať na to, čo sa deje po readmisii. A tam sa treba zamerať na niekoľko vecí. Poprvé, čo sa stane okamžite po readmisii, ako ľudí príjmu v krajine, domovskej krajine alebo v tranzitnej krajine, kam sa vracajú, ale aj dlhodobo a či je to pre jednotlivcov trvalo udržateľné zostať v tejto krajine, či sa vedia reintegrovať alebo integrovať do danej krajiny. A sú tu dve rozličné kategórie jednotlivcov, kam by som sa pristavila podrobnejšie, na čo sa treba zamerať predovšetkým. Sú to štátni príslušníci v danej krajine, to sa, na nich sa vzťahujú iné ustanovenia ako na iných, napríklad v Gruzinsku, v Pakistane, na Šri Lanke, je tomu tak? tu potrebujeme dozrieť na to, že po návrate títo návratilci majú prístup k svojim právam okamžite, že dostanú príslušné dokumenty, že sa môžu im navratiť ich majetky, že rodičovské práva sú e, rešpektované, že ak stratili nejaké dokumenty, kým boli preč, že sa tieto dokumenty nahradia adekvátnymi. Ale dôležité je dlhodobo pozorovať, či osoba má šancu znova vybudovať svoj život po readmisii do príslušnej krajiny. A tu je veľmi dôležitá spolupráca s miestnymi ustanovizňami a ubezpečenie sa, že sú si tieto ustanovizne vedomé ťažkosti, ktorým ľudia po readmisii môžu čeliť. Druhou skupinou sú príslušníci e, tretich krajín, ktorí sa usadili v inej krajine ako svojej vlastnej to sú ľudia v typických tranzitných krajinách, ako napríklad Ukrajina, ktorú sme spomenuli ako príklad. Tu vzniká iná obava, či majú prístup k azylovej procedúre, k postupu azylu. O tom sa tiež hovorilo podrobnejšie, ale sú tu aj iné obavy. Keď hovoríme o readmisii, opäť treba posúdiť, či je situácia trvalo udržateľná pre jednotlivca. Pretože človek by mal zostať v tranzitnej krajine, len ak návrat do jeho domovskej krajiny nie je možné, možný. Takže takáto tretia krajina, takáto tranzitná krajina musí zabezpečiť, že títo ľudia majú prístup k trvalo udržateľnej integrácii, že títo ľudia dostanú prechodné bydlisko a že sa im splnia, vidí sa v ústrety ich potrebám. Tiež je tu tá situácia, v ktorej sa osoba ocitne bezprostredne po návrate. Budú im e, tlmočiť, ak neovládajú jazyk danej krajiny, čo sa stane hneď po príjazde. Umiestnia sa títo ľudia do nejakých zberných táborov alebo do izolácie, budú zadržaní, tak povediac, kým sa ujasní ich status, či len migrujú alebo či zostanú na pôde tejto krajiny, aké inštitúcie im budú pomáhať, aké podmienky sa im vytvoria. Čiže organizácie pre ľudské práva by mali monitorovať tieto záležitosti. Nedávno naša organizácia sa zapojila do pilotného projektu, ktorý by mal začať buď koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho. Je to trojročný pilotný projekt, sústreďuje sa na Ukrajinu a Pakistan. Sú to dve krajiny, ktoré sme už spomenuli, že zostávajú v centre monitorovania. Tento projekt nám umožní spojiť sa s partnermi, s radou občianskej spoločnosti, aby sme naozaj presne vedeli, čo sa udeje bezprostredne po návrate navrátilcov. A ak sú to štátni príslušníci tretich krajín, ktorí sú na území krajiny, ktorá nie je ich vlastná, malo by sa po tri roky sledovať, čo sa udeje po ich bezprostrednom návrate, po im, ich izolovaní v zbernom tábore alebo v nejakých zadržiavacích inštitúciách, kým sa rozhodne o ich statuse. Samozrejme, treba rozvinúť partnerstva i s vládami, ale aj všetkými ďalšími aktérmi, ktorí majú čo povedať k tejto veci. Toľko z mojej strany a ďakujem za pozornosť. Ďakujeme vám. Ďakujeme vám, pani Šram, za váš príspevok. A tretím Panelistom dnes popoludní je pani Helen Supios David. Je to osoba, ktorá je zodpovedná za navrátilcov, readmisiu a deti, ktoré sa ocitnú na území inej krajiny bez prievodu dospelej osoby. Jej inštitúcia sa nazýva ECRE. E. Európska rada pre utečencov a exulantov. Je to ECRE, e, sieť, ktorá zastupuje e, desiatky rozličných inštitúcií, ktoré fungujú v Európe a som veľmi rada, že mám príležitosť vyjadriť sa k readmisii na tejto pôde. Začnem tým, že EKRE sa nestavia proti suverennému právu ktoréhokoľvek štátu udržať si kontrolu nad tým, čo sa deje nad ich územím. Aj v otázke navratenia, prinavratenia osôb, my sa staráme len o to, či majú ľudia prístup k procedurálnemu postupu azylu, či môžu požiadať o azyl, aká je ich osobná situácia, ktorá potom bude viesť k návratu do niektorej z krajín. Readmisné dohody sa často pokladajú len za administratívne nástroje, akési operačné nástroje, ktoré iba uľahčujú samotný návrat. Preto readmisná dohoda ako taká, ak sa nepríjme, nepredstavuje porušenie ľudských práv, ale zároveň tvorí istú poistku pri dodržiavaní ľudských práv, ist dôležitý nástroj, pretože sa môže využiť pri realizovaní dohôd v praxi, dá sa na ňu odvolať, a takáto realizácia v praxi nevždy berie do úvahy e, rozpravy, ktoré prebiehajú v oblasti implikácie ľudských práv. Podľa nás neutralita dohôd o readmisii vychádza z toho, že postup návratu je spravodlivý, férový a le, bohužiaľ v minulosti sme pozorovali, že nevždy je tomu tak a že sa naozaj dejú porušenia ľudských práv, že sú tu obavy z takéhoto vývoja a tu hovoríme o živote ľudí, ktorý môže sa dostať dokonca do ohrozenia v tomto kontexte. Nebudem opakovať to, čo povedal pán Kasajnos. Nebudem opakovať to, čo povedal, iba doplním. On sa totiž už vyjadril k otázke ľudských práv tejto súvislosti. Ja len poviem o tom, či je otvorený prístup k postupu žiadosti o azyl už na hraniciach a ako sa žiada o azyl v rozličných e, právnych systémoch EÚ ako vnímajú jednotlivé krajiny koncepciu tretej krajiny. Napríklad Ehm, e, readmisná dohoda a jej plnenie môže byť problém, keď osoba, ktorá potrebuje ochranu, nemá prístup k e, postupu azylu, žiadania o azyl v Európe. A boli také prípady, kedy na hranici ľudia nedostali informácie o tom, ako žiadať o azyl teda ich právo bolo popreté takýmto spôsobom nenaplnené a pre nás to vzbudzuje obavy najmä na niektorých hraniciach, hraničných prechodoch EÚ sa to deje. Nedávno podľa údajov, ktoré sme nazbierali, sme si vypočuli, že sú problémy na hranici Polska, Bieloruska, Srbska s Maďarskom a medzi Gréckom a Tureckom na tejto hranici. Niektoré organizácie hovoria, dokonca aj, že sa je istá snaha vrácať ľudí z hranice a ne odrádzať ich od vstupu do EÚ, aj keď krajina má readmisnú dohodu, napríklad ako je medzi Ukrajinou a Srbskom, alebo ak sa rokuje iba, ako je to medzi Bieloruskom a Tureckom. E, toto sa dá považovať za pozoruhodný vývoj. V správe z minulého roka e, Maďarský helsinský výbor podal správu o tom, že Srbi boli vyhosťovaní nemilosrdne z Maďarska do Srbska, hoci maďarská policia vždy tvrdí, že vždy e, sa vyhostenie deje podľa práva. Helsinská komisia v Maďarsku má dôkazy o tom, že sa to tak dialo aj v prípade detí nesprevádzanými dospelými, bez toho, že by sa preskúmala ich situácia. Toto tiež je prepojené s zrychlenou procedúrou a azylovým postupom prijatia, ktorá je možná na hraniciach, totiž to môže byť readmisné, readmisia veľmi rýchla a rozbehne sa postup Napríklad v Ruska, Ukrajina, Čierna hora a Srbsko majú takéto klauzuly zahrnuté vo svojich dohodách o readmisii z EÚ. Ešte stále tomu tak nie je v dohodách s Turkom. Zrýchlený postup znamená toľko, že ak Počas niekoľkých dní nemá osoba prístup k takémuto prostriedku, ak sa nemôže odvolať, ak nemá prístup k právnikovi, ak nemá prístup k informáciám a znemožní jej to uchádzať sa o e, azyl, tak niečo nie je v poriadku. Niektoré radmisné dohody E, umožňuje iba návrat istých e, štátnych príslušníkov, istých štátov. To tiež vzbudzuje obavy, že je to takto vymedzené, napríklad v prípade tranzitných krajín, počuli sme už o Ukrajine. A toto súvisí s e, aplikáciou koncepcie bezpečných tretích krajín, kde sa dá žiadať o azyl, čo znamená, že tie štáty, ktoré sa považujú za také, ktoré sa starajú o žiadateľov o azyl a ponúkajú im bezpečie, To je jedna skupina a druhá skupina tzv. tranzitných krajín je skupina, je, je skupina krajín, ktorá, ktoré to takto nie je. Srbsko sa zvyčajne považuje za bezpečnú krajinu, kde sa postarajú dobre o utečencov a žiadateľov o azyl, ale ukázalo sa, že hoci sa to tvrdí, nie je tomu tak. V Srbsku nemajú ľudia prístup k informáciám, dokonca v niektorých rokoch sa to blíži nule. A koncepcia bezpečnej tretej krajiny teda je iba zástierkou, ne, nefunguje takéto označenie danej krajiny, pretože takáto krajina niekedy v reále neponúka ochranu, čiže by sme mali lepšie posudzovať systém v teréne, ako sa robí individuálne posúdenie situácie jednotlivca, či v to, čo sa v zákone zaručuje, či sa naozaj aplikuje v praxi. Ďalší problém, o ktorý už sa zaujímal pán Kasarino a hovoril nám o ňom, je porušovanie individuálnych ľudských práv osob, osôb z tretich krajín, ktoré sú neustále vyhosťované z jednej krajiny do druhej a z tejto krajiny do ďalšej a ich život sa môže ocitnúť až v ohrození. Kvôli tejto sérii vyhosťovaní boli dokumentované prípady, že mali takéto postupy dopad na zdravie ľudí. Dokonca v Ukrajine a v Maroku ľudí zadržali hneď po návrate. V Ukrajine dokonca môže byť zadržané aj nesprevádzané dieťa za takých istých podmienok ako dospelí, čo už je priamo nezákonné, ak sa toto deje. Ak ľudia nemajú prístup eh, k začatiu azylového konania, to je tiež nie v poriadku, pretože azylový systém v krajinách, napríklad Ukrajina, nemá takýto náležitý systém. Žiadatelia o azyl sa nemajú o čo oprieť. V nedávnej správe z júli 2013 sa hovorí, že sa neodporúča prinavracať ľudí do Ukraji- na Ukrajinu. Ak Rozmýšľame o rokovaniach s Tureckom. Vyrokovala sa dohoda, že Turecko, ktorý nemá, ktoré nemá efektívny azylový systém, deje sa to, že väčšina žiadateľov o azyl jednoducho neudelia im status žiadateľa o azyl. Turecko prijalo síce nový zákon, ktorom je veľa pozitívnych prvkov, ale ešte nie je plne aplikovaný v praxi, ale aj keď bude plne realizovaný v praxi, aj tak ho treba ďalej monitorovať a e, kontrolovať. Ak sú utečenci z nejakej tretej krajiny a nachádzajú sa v krajine tranzitu a táto krajina nie je ich domovskou krajinou, môže sa stať, že nebudú mať prístup k žiadosti o azyl, k celému tomuto postupu, pretože budú jednoducho vyhostení do svojej krajiny pôvodu. Napríklad si pred, predstavme Rusa, ktorý je ale Čečenec, ktorý bude navrátený na Ukrajinu a Ukrajina ho pošle späť do Ruska. Toto je takisto prípad Srbska, ktorý vracia ľudí do Čiernej hory alebo do Grécka, odkiaľ prichádzajú do Srbska. Jean-Pierre Kasarinom spomenul aj to, že EÚ by mal vždy v prvom, by mala v prvom rade posudzovať dôstojnosť za ľudské práva, či sú dodržiavané v readmisných dohodách. A možno by mal existovať mechanizmus pozastavenia readmisných dohôd, ak sú dôkazy o tom, že osoby, ktoré sa podľa readmisie vrátia do danej krajiny, ich práva nie sú dodržiavané. Bohužiaľ je rad takýchto krajín, kde sa porušujú e, za ľudské práva tých, čo sú podrobení readmisii. Obávame sa však, že týchto prípadov je v skutočnosti oveľa viac ako tie, ktoré sú známe. Monitorovanie je preto veľmi odporúčané a malo by sa skutočne vykonávať, aby toto monitorovanie však bolo efektívne a nezávislé, je potrebné zvýšiť transparentnosť takéhoto monitorovania a skutočne dúfame, že tento pilotný projekt organizácie IOM bude transparentným projektom, e, podľa zistení ktorého sa bude môcť zariadiť občianská spoločnosť a že z tohto pilotného projektu sa vyvinie efektívny nástroj systematickej povahy. Záverom Podľa mňa správy o porušovaní ľudských práv, o ktoré už existujú, by sa mali vziať do úvahy vtedy, keď členský štát EÚ rokuje o dohode o readmisii a je posudzovaný. Je však aj veľa dobrých príkladov. Napríklad v roku 2011 bol publikovaný text o readmisii, ale závery rady e, nevzali do úvahy odporúčania, ktoré boli predložené v tomto dokumente. Myslím si, že je tu potreba transparentnosti, je dosť markantná aj v tomto zmysle, pretože čo sa stane s odporúčaniami po ich publikovaní? Čo bude následný krok? Samozrejme, pre život konkrétneho človeka to môže mať nenapraviteľné dôsledky. Niekedy by sa ľudia naozaj nes, nemali, nesmú sa posielať do krajín, kde ich život zdravie ohrozené a prečo sa to deje, nesmú byť zastavení na hraniciach a úpretý im vstup. Tu vidíme aj úlohu Európskeho parlamentu, ktorý musí pripomínať členským štátom EÚ, že majú aktívnu úlohu pri zabezpečovaní efektívneho monitorovania v súvislosti s readmisiou. Ďakujeme veľmi pekne našim rečníkom a teraz prídeme k prvej výmene názorov. Ďalší rečník, ktorý bol v programe, sa nedostal dnes do našej miestnosti, ale máme tu predstaviteľku DG Home, pán Nils Coleman. Ja som nechal pani manželku doma, ak vám to nevadí, hovorí pán Coleman. Ja sa volám Nils Coleman, pracujem na DG Home. Máme tým z dvoch ľudí, ktorý je zodpovedný za rokovania na monitoring implementácie readmisných dohôd Európskej únie. Rád som, že sa môžem vyjadriť. Služby komisie sú viac než ochotné urobiť prezentáciu, ak by nás ste boli požiadali o to. Rozvinuli sme skutočne túto politiku za ostatný čas, predovšetkým s takými krajinami ako napríklad Pakistán, ale budeme sa snažiť vás informovať v čo možno najstručnejšom prehľade v tejto chvíli. Veľmi vážne berieme do úvahy možný dopad. <clears throat> možný dopad tejto zmluvy. Je to vlastne načrtnuté v konkrétnej podobe ešte z roku 2011. Je tu aj vyhodnotenie, ktoré vyprodukovala komisia vypracovala komisia a komisia urobila v tejto oblasti viacero odporúčení. Ten právny rámec tejto readmisnej dohody a ochrany ľudských práv, ktorá je v tom obsiahnutá, to je úplne jasné. Vždy trváme na tom, aby zúčastnené strany na takýchto dohodách vždy dodržiavali hlavné záväzky, ktoré sú tam stanovené, ako napríklad tie, ktoré máme z dohovoru utečencov ženevského, alebo pokiaľ ide o dohovor o ľudských právach. Tieto dohody Európskej únie sa nemôžu príjmať s niekým, kto, alebo s takou stranou, ktorá jednoducho není schopná plniť svoje podmienky. Ide tu hlavne o to, aby sa tieto záruky, ktoré sú v týchto dohodách stanovené, do, potom dali dostatočne aj plniť. Zároveň si uvedomujem, že tu rozdiel medzi právnym rámcom na jednej strane a praxou, ktorú máme, teda tá implementácia a preto vlastne v roku 2011 tom, v tej evaluácii, ktorú som práve spomenul, komisia urobila viacero odporúčení v tom duchu, aby sme predložili niektoré dodatočné záruky, zabezpeky, ktoré sú dôležité. Niektoré z týchto opatrení sa dajú vidieť v tých najnovších readmisných dohodách, ktoré sme vyrokovali. Libe napríklad nedávno hlasovala v prospech toho, aby podporila záver takéto dohody s Arménskom. Ja si myslím, že plenárka to, ak sa nemýlim, bude o tom hlasovať 9. októbra. Toto je vlastne prvá radecná dohoda Európskej únie, kde si uvedomíte, že tam nové ustanovenia, ktoré sú v tejto oblasti poprvýkrát spomenuté, sú dodatočné články, ktoré zabezpečujú, aby sa dodržiavali e, princípy ochrany ľudských práv, pokiaľ ide o samotný proces readmisie a aj potom, keď sa takíto utečenci navrátia do tejto krajiny. Zároveň sa tu uprednostňuje princíp dobrovoľného návratu a takisto sme tam uvedli nový prvok, je to možnosť zastaviť takúto dohodu v konkrétnych prípadoch, ak to bude žiad potrebné. Na dôvážok monitoru, robíme aj monitoring v kontexte toho procesu, ktorý som práve načrtol. Dúfame, že tento projekt bude spustený čoskoro, bude implementovaný v takých krajinách ako Ukrajina a Palestina Argentína, ako som už spomenul, a Pakistan, pardon, ako som už povedal, tento proces musí byť veľmi transparentný a ide o to, aby po troch rokoch mohla komisia vyvodiť z toho závery, pokiaľ ide o realizovateľnosť takéhoto projektu v širšom kontexte. Takže táto verzia monitoringu vlastne prichádza na dovážok k tomu monitoringu, ktorý už teraz máme v kontexte tak ako to bolo ukotvené v jednotlivých readmisných dohodách. Ešte možno pár finálnych slov, pokiaľ ide o readmisiu osôb, ktoré nie sú z krajín, ktorých, medzi ktorými boli takéto dohody uzatvorené. To bolo dlhodobo veľký problém. No teraz pokiaľ ide o ochranu ľudských práv a tu je dôležité spomenúť, že z praxe vieme, že takéto záväzky, ktoré máme v radničných dohodách ukotvené, sa uplatňujú iba zriedkavo. Je celkom jasné, že štáty uprednostňujú, aby sa takéto osoby navrátili do krajiny pôvodu. Sú tu určité možnosti, pokiaľ ide o externé hranice e, formou zrýchleného postupu. Sú tu určené čísla, ale tie sú limitované. Takisto by som chcel povedať, že štatistiky, ktoré má k dispozícii komisia, tie nie sú veľmi kompletné, treba to zlepšiť. Aj tu urobila komisia viacero odporúčania. Dúfame, že to zlepší v najbližšej budúcnosti. Potrebujeme kompletnejší obraz toho, alebo o tom, pokiaľ toho, ako vlastne readmisia alebo návrat vo vzťahu k obyvateľom tretich krajín má vyzerať. A tie údaje, ktoré na to potrebujeme, budú veľmi potrebné na to, aby sme mohli relevantnejšie diskutovať v takých fórach ako dnes. Ďakujeme, tešíme sa na ďalšiu diskusiu. Poslanci sa budú môcť vyjadriť samozrejme, aj spolupredsednička pani Lochvírova sa môže vyjadriť. Ak sa chce vyjadriť, chcete, nech sa páči, máte príležitosť. Ďakujem pekne. My vo výbore droha nemáme takýto problém na našej, no, v našom programe a mám určité otázky a dovolte mi v úvode povedať, že je mi ľúto, že niekto z Európskej služby vonkašu činnosť tu dnes nie je zastúpené, pretože sme ich včasne prizvali. Ako pán profesor Kasarinov uviedol, bola by to pridaná hodnota, ak by SVČ sa sústredila aj na túto oblasť práce, tak ako ste povedali, pokiaľ ide o krajiny regiónu Severnej Afriky. Ja mám takisto otázky a dúfam, že moje otázky sú vhodné v tomto kontexte, pretože nie som vyslovene odborník na túto problematiku. Povedali ste, že tu máme spoločný výbor pre readmisiu, kto sa zaoberá technickými otázkami a teraz som sa práve dozvedela, ale aj od ostatných rečníkov, nielen od vás, že je potreba urobiť viac nezávislého monitoringu. Takže ako vnímate vy, e, ako si to predstavujete, ako by vlastne v tomto spoločnom výbore e, pre readmisiu mal tento monitoring sa robiť? Už to funguje? E, alebo malo by to byť možno nezávislejšie, pokiaľ ide o produkovanie správ. Ja nechcem robiť nejaké ukvapené závery, ale treba sa poučiť z minulosti, že iba ak tu boli v minulosti nejaké nezávislé, nezávislé dokumenty z mimo, zo strany mimovládnych organizácií ohľadne toho, čo sa ľuďom udialo, keď boli zaslaní do týchto krajín, tak potom vlastne európsky systém, ak to môžem povedať, zareagoval. Pamätám si na prípad si versus Taliansko. Bolo to na Európskom súdnom dvore, kde ľudia vlastne boli zaslaní naspäť do Libie, ešte keď tam bol Kadáfi, boli tam mučení a stalo sa potom urobiť s tým niečo iba potom, keď mimovládne organizácie predložili dokumenty, oni sa obrátili vlastne na Štrasburský súd a e, dosiahli pozitívny výsledok, ak to tak môžem povedať. A my vlastne aj z DJ OM sú určité opatrenia spúšťané, ktoré vlastne chcú takýto právny rámec ešte viac posilniť, ale bolo by dobre z vašej strany počuť niečo o tom, ako sa dá vlastne zlepšiť tento monitoring. To sa vlastne týka aj toho, že ste povedali, že Šepsko nie je bezpečnou krajinou, takže naša, náš výbor vyšle delegáciu do Srbska tý, bude sa venovať všetkým otázkam ľudských práv a možno by sme to takisto mali preskúmať v tom zmysle, že ako táto situácia, pokiaľ ide o azylové právo, sa rieši a či tu je nejaký postup alebo progres pozitívnej vyvinčine, či nie. Takisto ste uviedli, že kritéria pre readmisiu musia byť že to musí byť revidované. OK, good. So that is because of it. Now um, to Madam Schramm. Teraz ešte pokiaľ ide o pani Schramm, pokiaľ ide o monitoring. Hovorili ste tu o pilotných projektoch, ktorý chcete, ktoré chcete spustiť. Máte už nejaké existujúce prípady, kde ľudia sa obrátili na súd, pretože by boli predmetom porušovania ľudských práv potom, ako boli znovu zaslaní do krajiny pôvodu, alebo nie. Zaznamenajte si otázky, pretože sú tu viacerí kolegovia, ktorí sa chcú spýtať otázky a potom budete môcť reagovať. Ďakujem. A pokiaľ ide o EKRE, vy ste hovorili o posilnené záruky eh, ohľadne ľudských práv, ktoré v miestnych dohodách, takisto ste povedali, že by mali byť zlepšené postupy v konkrétnych krajinách, ktorých sa to týka. A takisto ste sa vyjadrili k monitorovaciemu mechanizmu. Sú tu snad nejaké ďalšie kritéria, ktoré by sme mohli spomenúť napríklad, ktoré prípady by mali viesť napríklad k zastaveniu takéto readmisnej dohody. Teraz vlastne aj DG OM hovorí, že je to jedna z možností, ale v ktorých konkrétnych prípadoch aké situácie v tých krajinách musia nastať na to, aby sa niečo takéto mohlo potom pozastaviť. Ďakujem. A ja navrhujem, pokiaľ ide o to druhé kolo otázok a reakcií na to, čo sme práve počuli, nakoniec aj pani Lochbíler sa spýtala zo pár otázok, tak potom dáme otázku aj pani seniore López, vy takisto ste sa chceli vyjadriť a ak sú tu snad nejakí iní členovia, ktorí by sa chceli vyjadriť, poprosím vás, nech sa páči. Stačí zdvihnúť ruku, takýmto spôsobom rozbierame otázky. Nech sa páči, pani senora Romera López, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela srdečne poďakovať spravodajcovi za možnosť eh, získať takéto cenné informácie pokiaľ ide o tieto rádmisné dohody. Komisia je tu prítomná a možno by sme sa z jej strany mohli dozvedieť, ako to vyzerá presnejšie, pokiaľ ide o jednotlivé podmienky. podmienky, za ktorých vlastne sa takáto smernica bude implementovať. Takže vráťme sa k tej smernici. Táto smernica vlastne môže byť aplikovaná rôzne v jednotlivých krajinách. A potom tu vlastne máme určité časové lehoty, v rámci ktorých sú títo ľudia zadržiavaní a to sa líši v jednotlivých krajinách Európskej únie. Takisto tu máme aj štúdiu ešte z roku 2011 zo strany komisie, nej ide o to, že niektoré aspekty musia byť ešte prepracované, pokiaľ ide o túto readmisiu, ale aj pokiaľ ide o tú smernicu. Takže aj toto vlastne nás pobáda k tomu uvedomiť si, že niektoré situácie v niektorých členských krajinách nie sú akceptovateľné a udržateľné. Takže preto je tá moja otázka na vás, ale rovnako aj na komisiu, ako je vlastne možné, že sú tu takéto veľké rozdiely, pokiaľ ide o tie lehoty, ktoré sa tu spomínali v týchto centrách zadržiavacích pre tých žiadateľov o azyl, ale aj pokiaľ ide o nelegálnych migrantov. A takisto sa tu málo robí aj zo strany justície, pretože sú tu očividné situácie, ktoré jednoducho justičné systémy neadresne no, neriešia, jednoducho sa k tomu nevyjadrujú. Takže ako by sme mohli zabezpečiť to, že by sme sa s týmito situáciami vysporiadali ľudskejšie, aby sme týmto ľuďom pomohli, pretože nie je to iba administratívne postupy. Ďakujem pekne. Áno, ešte niekto iný, nech sa páči. Pán Kuka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel spýtať absolútne amatérskú otázku. Pani predsednička sa spýtala túto otázku veľmi logicky, ale ja som bol skutočne zarazený tým vyjadrením vás dvoch, keď ste uviedli, že Srbsko nie je bezpečná krajina. To hádam nie. Môžete snať praktickejšie poukázať na to, ako to myslíte? My vieme, že táto krajina dostala napríklad bezvízový režim na to, aby mohli navštevovať šengenský priestor. Bolo to v poriadku, keď to nebezpečná krajina môžu žiadať politický azyl? Ja si nemyslím, prosím vás, tak mohli by ste mi objasniť túto situáciu? Ďakujem. Ak tu nie sú žiadne iné otázky, Celkom jasné otázky tu odzneli aj pre komisiu a potom sa vrátime znovu k pódiu. Pán Kolmen, chcete sa vyjadriť k tomu, čo spomenula pani seniora López? Ja nie som odborník na túto smernicu, ale dám slovo môjmu kolegovi, ktorý sa k tomu vyjadrí. Dobré popoludne všetkým. Ja som vyrozumel z tých otázok to, že vás zaráža že prečo tie pravidlá a postupy týkajúce sa návratu nie sú v plnej miere harmonizované, prečo nie sú rovnaké v jednotlivých členských štátoch. Ale toto je vlastne presne ten duch alebo existujúce pravidlo tejto existujúce smernice, že sú tu určité marže alebo manevrovací priestor. Pokiaľ ide o zadržiavanie, v tejto otázke máme celkom jasné podmienky a pravidlá a je treba povedať, že tieto rokovania boli veľmi ťažké v tom zmysle, aby sa tieto záruky dostali do súčasne platných pravidel a členské štáty museli akceptovať a prijať napríklad to, že zadrž- väzba je jedným e, z posledných opatrení, ktoré sa môžu uplatniť. kontexte toho, že nemáme ešte harmonizované systémy naprieč celou Európou. Možno to nie je uspokojujúce pre všetkých, ale zároveň treba povedať, že čo sa nám podarilo sa to smernice dosiahnuť, je už dobrým krokom správnym smerom. To vyhodnotenie aplikácie tejto smernice v členských štátoch v súčasnosti ešte prebieha a my ako dozorca toho, ako sa tieto zmluvy dodržiavajú, tak sa snažíme to monitorovať veľmi prísne. Ak tu budú konkrétne prípady toho, že sa bude treba spýtať konkrétne otázky, tak my to istotne urobíme. A teraz sa môžeme vrátiť k pódiu. Sú tu určité otázky, ktoré zazneli zo strany pani Lochbillerovej a vlastne teraz môžeme začať to druhé kolo otázok a odpovedí a potom môžeme pokračovať. Dostane teraz slovo pán profesor Kasarino alebo pani Šram, chcete byť vy prvá, nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som odpovedala na dve vaše otázky, pani Lochbiller. Prvá sa týkala toho, čo viac by mohli byť výbory pre readmisiu, čo viac by mohli robiť pri monitorovaní odbornejšie než iba ľudské práva. Myslím si, že spoločné readmisné výbory sú skôr multilaterálne medzi EÚ a krajinou readmisie, takže ako také tieto spoločné výbory pre readmisiu nemôžu byť nezávislé, pretože sa skladajú z dvoch strán. Um, a preto je tu potreba medzinárodnej organizácie, medzinárodnej občianskej spoločnosti, aby doplnila toto monitorovanie na odbornej úrovni, či keď sa pošle žiadosť o azyl, ako rýchlo dostane žiadateľ odpoveď, ako rýchlo sa zrealizuje táto procedúra, čo sa stane s týmito osobami po tom, čo požiadajú o azyl. Vaša druhá otázka sa týka toho, či existujú príklady takéhoto monitorovania a ako sa problémy z oblasti ľudských práv vyriešili, ako sa identifikovali. Ja pracujem na Ukrajine a spolu s EKRA a ďalšími organizáciami sme vytvorili pred dvoma rokmi observatórium, nejaký mechanizmus pozorovania, či majú žiadateľia prístup k službám a k prostriedkom vrátane tých ľudí, ktorí boli opätovne prijatí, readmitovaní z Európskej únie. A zistili sme, a to je pravdepodobne skôr otázka pre EKRU, niektorí ľudia tvrdili, že sa pokúsili požiadať o azyl v nejakom členskom štáte EÚ a nedostali šancu požiadať. Ukrajina si potom z toho odvodila že keď v Európskej únii sa im nedostala šanca požiadať o azyl, prečo by na Ukrajine mali im umožniť požiadať o azyl. Takže myslím si, že toto ani tak nesúvisí s postupom azylovým, ako s tlmočením, právnym poradencom, poradenstvom, pochopením, ako riešiť veci, ako sa pohybovať v tejto krajine, na Ukrajine. Prestredníctvom tohto nástroja však by mohli sa dostať informáciám. Po konštruktívnom dialogu sme dosiahli veľa a teraz napríklad mimovládne organizácie môžu mať prístup k zberným táborom táborom, kde sú izolovaní títo ľudia po príchode do, na Ukrajinu. Neviem, či to odpovedá, či som zodpovedala vašu otázku. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ja tiež odpoviem podľa poradila na všetky tie otázky. Spoločné readmisné výbory. Každá readmisná dohoda má svoj vlastný výbor pre readmisiu, kde sa stretávajú, alebo sú tam aktérmi ľudia z tretej krajiny, ktorá je zúčastnenou stranou. Ak je to Európska readmisná dohoda, tak to je personál z Európskej komisie a potom personál z členského štátu EÚ, ktorý má želisko v ohni. Buď to je bilaterálna spolupráca, ale čo treba mať na zreteli je, že nie Všetky členské štáty EÚ spolupracujú na bilaterálnej úrovni s tretími krajinami, ktoré uzavreli takú readmisnú dohodu, ktorá je na, medzi týmto štátom a EÚ a že sa zároveň realizujú aj protokoly implementačné. Možno je to provokačné, ale nie je to podmienka sine qua non. Je možné spolupracovať v rámci dohody pre readmisiu s Európskou úniou, pokiaľ je readmisia kompatibilná s podmienkami Európskej readmisnej dohody, ale niektoré členské štáty, niektoré členské štáty EÚ nemajú implementačné protokoly a to je veľký problém, pretože ak raz sa podpíšu implementačné protokoly, istým spôsobom si stanovíte hracie pravidla na vašej vlastnej pôde, vyčistíte situáciu, každý vie, každému je jasné, čo má robiť. A toto nie je prípad implementácie európskych readmisných dohôd. To je krok ďalej, podrobnejší krok. Ďalšia vec, v pos, po Lisabonskom kontexte, teda v kontexte po prijatí Lisabonskej zmluvy, Európsky parlament má právomoci väčšie z oči voči rade a môže postupovať aj bežným legislatívnym postupom. Podľa mňa Európsky parlament tu má kľúčovú úlohu pri monitorovacích operáciách, e, ktoré vykonávajú spoločné monitorovacie výbory. V správe, ktorú som napísala v roku 2010, spomínam tieto záležitosti. Dúfam, že jedného dňa sa to dá do poriadku. Ja viem, že to je provokačné, ale je to naozaj nevyhnutné v kontexte po prijatí Lisabonskej zmluvy upratať tieto veci. A ďalej sú tu ešte kritéria. Kritéria, ktoré sa využívajú, aby sa identifikovali také tretie krajiny, s ktorými by sa mali uzavrieť európske readmisné dohody. Európska únia by mala mať slovo v tom, ako sú koncipované tieto jasné, by mali byť jasné kritéria. Dúfam, že som odpovedal na vašu otázku. Srbsko, nie, Srbsko nie je bezpečnou treťou krajinou ak sa odvolám na správu, ktorá bola skoncipovaná UNCI v roku 2012, verím, že vyhodnotenia a správy, ktoré vyprodukoval, vyprodukovalo UNCR, jednoducho tí, čo rozhodujú, tí, čo sú politici pri moci, prijali také rozhodnutia, ktoré neumožňujú status bezpečnej tretej krajiny pre Srbsko. A existuje smernica Európskej únie, ktorá pochádza v roku 2005 a zaoberá sa postupom pri udeľovaní alebo neudeľovaní statusu utečenca. Je to článok 27, ktorý jasne definuje koncepciu toho, čo je bezpečná tretia krajina. Ak chcete, môžem vám poslať tento dokument, aby ste mali jasnú predstavu o všetkých kritériách. Naozaj sú veľmi jasne sformulované. Ďakujeme vám, hovorí predseda. Možno vy, pani Sirvis David, by ste sa chceli vyjadriť? Prvá otázka sa týkala e, klauzuly o pozastavení. Myslím si, že je dôležité a patrí to aj medzi odporúčania komisie, aby bolo zabezpečenie, táto, takáto poistka, nielen v dohode, ale aby boli naozaj rešpektované ľudské práva. Sú dohovory, e, kde sú, ktoré sú ratifikované, ak nejaká krajina ho ratifikovala, tak by sa malo poukázať na to, či sa to robí aj v praxi, či je tam zlepšenie. Ehm, monitorovanie sa robí často aj v krajine, kde ľudia sú podrobený readmisii. E, vieme napríklad, že hoci pravidla existujú, v Pakistane, na Ukrajine, v Srbsku alebo v Turecku sa v praxi nerealizujú. Ide tu o svojvoľné uväznenia chorôb, e, e, osôb, spravedlný sa tlmočník osôb a ľudia, ktorí sú vyhostení bez toho, že by im dali nejaké odôvodnenie prečo. A namiesto toho sú uväznení v nežiaducich podmienkach dlhší čas, tak je to porušenie ľudských práv. A ak sa s nimi zaobchádza nekorektným spôsobom, zlým spôsobom a, a spôsobom, ak žijú v podmienkach, kde sa dajú označiť, že sú naozaj obeťou zlého zaobchádzania, no tak potom sa dá odvolať na prípad MSS versus Belgicko a Grécko, kde už je verdikt eh, vynesený v takejto podobnej veci. Pretože tento konkrétny prípad eh, je už uzavretý, ale ak podobné prípady prípady sa budú množiť. Možno by sa dala pozastaviť takáto dohoda a už existujú správy, že Ukrajina nerešpektuje práva štátnych príslušníkov tretích krajín a preto readmisná dohoda s Ukrajinou by sa nemala aplikovať na príslušníkov týchto konkrétnych tretich krajín. Teraz sa vyjadrím ku koncepcii bezpečnej tretej krajiny. Jasné, že toto je právnický termín, o ktorom tu hovoríme, ale nie. Srbsko pre žiadateľov o azyl nie je bezpečnou krajinou, dokonca ani pre štátnych príslušníkov Srbska nie je bezpečnou krajinou pri návrate, pretože žia- eh, potrebujú ochranu, sú persekvovaní v ich vlastnom štáte. Chcem vám pripomenúť aj to, že prvá smernica, prv, eh, smernica o azylovom práve hovorí, že Európska únia by mala vypracovať bezpečný zoznam, zoznam krajín, ktoré sú bezpečné pre e, žiadateľov o azyl. Čo to je bezpečná krajina? Dokonca ani členské štáty EÚ sa nevedia zhodnúť, čo to presne je bezpečná krajina pre žiadateľov o azyl. To vždy závisí od jednotlivca, ako sa s ním zaobchádzalo v danej krajine, čo považuje za bezpečnú krajinu. Čo sa týka návratu ľudí do Srbska. Nedávno sme publikovali správu, je to online na našej web stránke, v databáze informácií o azyle a je, sú tam svedectva utečencov a žiadateľov o azyl. Je tam príbeh e, Afgánky, ktorá je teraz v Maďarsku, kde dostala konečne ochranu, o ktorú žiadala a akceler e, s rýchleným postupom ju odoslali e, zo Srbska v uprostred zimy Jednoducho ju dali na druhú stranu hranice do snehu. Je to mladé dievča. Dostalo sa jej, e, podarilo sa jej vrátiť sa do Maďarska a tam požiadať o azyl oficiálne a získala status utečenky. Takže dejú sa takéto veci a Srbska by nemala mať. Ne, e, naozaj sa dejú takéto prípady. Ďakujem, hovorí predseda, ak už nikto nezdvíha ruku, aj ak žiadny ďalší členovia výboru alebo zástupcovia pozvaných organizácií sa ne, neželajú vyjadriť sa, nie sú tu prítomní. Tak myslím, že to je z našej strany všetko a že môžeme sa dostať k záveru. Záverečné poznámky z, od troch panelistov a spolu predsedajúcej pani Lohbile. Nech sa páči, môžete mať záverečné slovo. Ďakujem. Ja by som to uzavrela citátom, ktorý som práve počula. Som rada, že sme tie, toto vypočutie zorganizovali spolu, naše dva výbory. Pre výbor pre ľudské práva e, si poznamenám, odnesiem si odtiaľto, že organizácia IOM vykonáva pilotný projekt. Ja som si prečítala aj e, štokholmský program, ktorý práve je v revizii polovice svojho obdobia a čo sa tam hovorí v tomto texte o týchto spoločných readmisných výboroch, o ktorých ste vyhovorili tiež, profesor Kasarino, apelujeme na komisiu, aby umožnila nielen parlamentu, ale aj mimovládnym organizáciám, mimovla- medzinárodným organizáciám a zástupcom Európskeho parlamentu aby participovali v spoločných readmisných výboroch a apelujeme na komisiu, aby dal parlamentu prístup, umožnil prístup k dokumentom súvisiacim z týchto výborov, s týmito výbormi. My dúfame, že výbor Libe a že náš výbor a jednoducho väčšina politických stran, ktoré sú tu zastúpení, sa dohodnú na takomto odporúčaní. Isté by to bolo nápomocné pri zlepšení práce týchto spoločných readmisných výborov, pretože sme si to práve vypočuli. Na začiatku ste dali e, príklad, že ľudia sú jednoducho odosielaní späť škandalozným spôsobom a nerešpektuje sa ich práva. Možno by sa mala využiť takáto škandálna udalosť, aby sa obratilo kormidlo politiky, ak, e, žiadať, ak utečenec je vrátený do neistej situácie, možno má šťastie, že nájde niekoho náhodník, kto ho podporí a pomôže mu, ale rozhodne ľudské práva majú byť hnacím motorom politiky pre utečencov. Všetkým by som na záver rada poďakovala. Ďakujem vám za spoločné zasadnutie našich dvoch výboroch. E, predseda výboru Líbe hovorí, bola to, bolo to skutočne potešením. Ďakujem vám všetkým. So those for, um, from DROA, I have to... Kolegovia z výboru DROJ, chcem vám pripomenúť, že zajtra zasadáme v odlišnej miestnosti. Začneme s vypočutím o situácii pre Irán. Je to ASP 3G3 a začíname o 9. Ďakujem.